Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Pokiaľ ide o opravný rozpočet, dávam slovo pani Doc. ¿Quién? Pán Poselt. Vážený pán predsedajúci, Musím protestovať dnes proti spôsobu, ako ste dnes viedli túto našu schôdzu. Ja by som sa bol tiež prihlásil do diskusie, ja som vás chcel poprosiť, či návrh 4, ktorý sme odmietli, nebol tiež v rozpore, pretože e, je napísané, e, že by sa ročne malo uskutočňovať 12 e, zasadaní, to znamená, že by sa malo konať rokovanie v auguste a nie teda e, dve plenárne zasadania v septembri. Čiže mali by sme vyriešiť otázku, mali by sme sa jednoznačne postaviť e, za skutočnosť, že je to protiprávne. Pán Poselt, táto záležitosť už bola odhlasovaná a nemôžeme sa vrátiť a znovu otvoriť ju. V každom prípade vás uistujem, že všetky tieto pozmenujúce návrhy ohľadne kalendára boli preskúmané veľmi podrobne predsedníctvom. Pani, pán Šliter. Ďakujem, pán predsedajúci. Funguje tento mikrofón? Dobre. Komisár nás informoval pred hlasovaním o trombíne a chcel by som vedieť, či by ste ho nemohli požiadať o štatistické údaje, ktoré by podložili jeho tvrdenie o tom, že trombín je ekonomicky prínosný pre spotrebiteľov, pretože nahradzovanie lacných odrezkov mesa a ich vlepovanie do hovedzieho namiesto jeho súčasného používania v parkoch napríklad. Neviem, či je to naozaj dobré a oprávnené. Porovnávalo sa to tu aj s mletým mesom, ale my vieme, že hygienické štandardy pre mleté meso nie sú rovnaké ako pre uh, predpripravené mesové výrobky. Ja by som teda naozaj chcel vedieť, či náhodou komisár nezavádzal parlament pred hlasovaním, to by bola veľmi závažná chyba a preto, pán predsedajúci, chcem, aby ste napísali list o komisii. Pán Šliter, teraz nehovoríme o tomto bode. Vysvetľujeme hlasovanie ohľadne opravného rozpočtu. Dávam slovo pani Doc. Dove sta la signora Dodge? Dove sta ¿No ¿No la signora Dodge? Nie je tu pani Dodge. Dávame slovo pánovi Fajšmanovi. Vážený pane predsedo, dámy a pánové. Vážený pán predseda, dámy a páni, hlasoval som proti správe pána eh, Maňku o opravnom rozpočte na tento rok nesúhlasím s tým, aby parlament v období hospodárskej krízy išiel úplne opačným smerom a prudko zvyšoval svoje výdavky. Nesúhlasím s tým, aby Európsky parlament dostal ďalších 150 zamestnancov a nesúhlasím ani s tým, aby europoslanci dostávali ďalšie peniaze na asistentov, okrem toho, čo už teraz dostávajú. Európski poslanci podľa Maňkovej správy by mali mesačne dostať naviac 1500 eur a a podľa správy pani Trupel by mali dostať naviac ešte ďalších 1500 eur. Daňových poplatníkov to bude ročne stať 13,4 milióna eur ročne. Už teraz sú poslanci terčom verejnej kritiky za to, že majú k dispozícii veľké čiastky verejných peňazí a ďalšie e, zvyšovanie bude predmetom oprávneného hnevu verejnosti a preto som nehlasoval za tento návrh. Ďakujem, pán Fajsman. Pán Liberacký. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za teda pokiaľ ide o pozmenujúci, tento pozmenujúci návrh. E, e, nebol to pozmenujúci návrh, ktorý sa týkal iba e, určovania termínov Ide totiž o legislatívne kompetencie parlamentu. Voliči od nás očakávajú, že dokážeme korigovať komisiu v jej projektoch a že takisto dokážeme korigovať návrhy rady. Každý komisár má stovky spolupracovníkov, my ich máme iba niekoľko. Takže to nie je úspora, to je jednoducho odpoveď na novú funkciu a našu novú rolu. A chcem sa poďakovať pánovi Maňkovi za jeho skvelú správu. Ďakujeme pekne. Ďakujem a teraz pristupujeme k vysvetleniu hlasovania správy pána Mikolášika o transplantáciách. Pán Mikeli. Nice.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 Vážený pán predseda, chcel by som vám povedať, že som hlasoval za správu o transplantáciách orgánov, o akčnom programe, ako aj o správe o kvalite a bezpečnosti orgánov. Chcel by som však povedať, že sú tu dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a pokiaľ ide o tento akčný plán, E, tak tam e, on pomôže jednotlivým členským štátom zharmonizovať kritéria e, do budúcnosti. Hovorím to preto, lebo moja krajina, Bulharsko, už má 35 krát menej darcov ako Španielsko. Problémy sú spojené s, celo, s celým tým priebehom od informovanosti občanov až po samotnú transplantáciu, liečbu posttransplantačnú, nemáme dostatok darcov, nemáme dostatočné prístrojové vybavenie, Bulharsko nie je mm, členom transplantu a takisto postoperačná liečba nie je zabezpečená, nemáme jednotky, ktoré by mali zabezpečovať sledovanie pacientov. Myslím si, že správa by mala e, skutočne zabezpečiť rýchlu aplikáciu smernice. Pani Ohir, pán predseda, som tu. Ja som hlasovala takisto za túto správu, pretože stanovuje jednotné požiadavky vo všetkých členských štátoch na normy kvality a pokiaľ ide o darcov orgánov. Toto zabezpečí aj ochranu darcov aj príjimateľov a vytvorí to posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi touto správou môžeme poskytnúť šancu 56 tisícom ľuďom v Európskej únii, ktorí čakajú na orgán. Ďakujem. Pani Ourír, pani Vukonajte ako ďalšia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 56 tisíc občanov čaká nečakajúcich darcov a nedostatok orgánov e, vedie aj k ďalším problémom, ako napríklad kriminalita. A ja si myslím, že tento návrh prispeje k vytvoreniu systému darcov, ktorý zabezpečí bezpečnú transplantáciu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Morganajte, pán Kastler. Ja som hlasovala za túto správu a chcem zablahošľať kolegovi Mikolášikovi za vynikajúcu správu, pretože sa domnievam, že dnes sme priniesli veľký prínos pre jednotné normy pre zvyšnú bezpečnosť pre darcov, ale aj pre príjemcov orgánov týmto hlasovaním. Myslím si, že Môžeme dúfať, že dôjde k jednoduchosti, k zjednodušeniu spolupráce eh, medzi členskými štátmi, preto som veľmi rád, že takouto veľkou väčšinou sme schválili túto správu. Ďakujem, pán Kassler. Pán Howitt. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel oceniť túto správu a tiež nové európske pravidlá pre darcovstvo orgánov. Keď niekto zomrie v inej krajine Európskej únie, prečo by nemohol byť jeho orgán využitý pre darcovstvo? A taktiež v prípade nedostupnosti orgánov je potrebné zjednodušiť pravidlá. Ja by som rád zaznamenal svoju osobnú podporu pre možnosť výnimky, eh, čo sa týka darcovstva orgánov. 80 obyvateľstva Európskej únie tvrdí, že podporuje darcovstvo, ale iba 12 má kartičky eh, darcu. Musíme to vylepšiť. Minulý rok 25 eh, ľudí v mojom volebnom obvode umrelo, pretože nemali orgán, boli na čakacej listine, ale ich orgán neprišiel včas vo verejných eh, nemocniciach v mojom volebnom obvode eh, máme dostatočné skúsenosti v oblasti transplantácií srdca a plúc. využijme tieto vedomosti a dajme možnosť tým pacientom, aby mohli eh, mať aj prospech týchto vedomostí. Ďakujem pekne teraz, pán Kalembach. Senora Kalembach. Pardon, pani Kalembach. Ďakujem pekne. Ja sa môžem pripojiť k, k slovám svojho predrečníka. Ja som tiež veľmi vďačná za to, že dnes sme schválili takou veľkou väčšinou tento návrh, pretože počúvame, že 55, 56 tisíc Európanov v tejto chvíli čaká na vhodný orgán na to, aby zvýšili ich životnú kvalitu a niekedy vôbec, aby mohli ďalej žiť. Preto bolo skutočne nevyhnutné, aby sme zaviedli zjednodušenie týchto noriem, aby sme vylepšili fungovanie a aby sme zlepšili prístup k vhodným orgánom v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. A teraz pan Zemke. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument... Ja som bol tiež za schválenie tohto dokumentu. Myslím si, že je to krok správnym smerom. Avšak keď si e, spomenieme na vhodnú kvalitu v tomto systéme, bol by som rád, keby sme si uvedomili, že toto je iba prvý krok na tejto správnej ceste. Keď chceme dosiahnuť vyšší počet darcov, v Európskej únii potrebujeme vypracovať lepší systém prevencie a informačnú kampaň. Ak totiž naše kroky nebudú spojené s informačnou kampaňou, tak neurobíme všetko, čo sme mohli. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k časovému harmonogramu schôdzi parlamentu a slova má pán Kelly. Uh, Najprv by som vám chcel poblahoželať pre spôsob, akým ste poriešili túto zložitú tému, za to, že ste vysvetlili, čo treba vysvetliť. Keby ste tak neboli urobili, sedeli by sme tu až do noci. Mm, myslím si, že váš eh, názor a vaše stanovisko je pre mňa evanílium, považujem ho za správne. To, čo povedala pani Slato, je pravda. Potrebujeme mať eh, rýchlejšie a prístupnejšie cesty eh, do Štrásburgu prospech poslancov aj ostatných. No a nakoniec tu máme kvestora Jimmyho Higginsa a ďalších, ktorí chceli, aby frankfurtské letisko a štrasburské letisko boli určené pre dopravu poslancov ostatných do Štrasburgu. A nakoniec, pokiaľ ide o poplatky za ubytovanie, bolo by veľmi užitočné, keby v tých týždňoch, kedy sedíme v parlamente, boli tieto poplatky rovnaké ako v tých týždňoch, keď nesedíme v parlamente. Takto by sa Štrasburg stal atraktívnejším mestom, pretože je to nádherné mesto a len čo tu budeme zotrovať dlhšie, budeme šťastní. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Pani Andrekene. Pán predsedajúci, ja som chcela vysvetliť hlasovanie k správe pána Mikolášika. K tej predchádzajúcej správe. Ja som zaslala svoju správu a ak dovolíte, teraz by som rada predniesla vysvetlenie. Hlasovala som za uznesenie o transplantácii ľudských orgánov. Mnohí ľudia každý deň umierajú, pretože trpia zlyhaním ľudského orgánu a nemá k dispozícii nový orgán. Môžeme pomôcť týmto pacientom, ktorí čakajú na orgány celej Európskej únii a môžeme takto zachrániť život. Potrebujeme však e, vhodne koordinovaný systém darcovstva a transplantácie orgánov. Bola by som rada, keby sme ešte zúraznili ten dôležitý bok a síce politická stránka a síce princíp dobrovoľného a bezplatného darcovstva časti ľudského tela. Správy VHO a Rady Európy hovoria o tom, že vo viacerých krajinách na svete ľudia mm, dostávajú vysoké sumy za to, že darujú orgán a potom v dôsledku toho sú ľudia zabíjani, aby získali orgán. Napríklad príslušníci hnutia Falun Gong v Číne. Okrem toho vieme, že dochádza k mnohým prípadom v mnohých krajinách, kde je riziko poškodenia zdravia darcu veľmi vysoké a transplantácia prebieha za nevhodných eh, podmienok. Bola by som ešte rada, keby sme poďakovali tým, ktorí sa autormi tohto uznesenia, najmä spravodajcovi pánovi Mikolášikovi. Ďakujem. Ďakujem, pani Andrejkene. Teraz poďme ďalej. K potravinárským prídavným látkam iným ako farbivá sladina pani Koráca má slova. Ďakujem, hlasovala som proti zákazu trombínu, pretože si myslím, že všetci vieme, že toto nemôže byť povolené v reštauráciách a v kantínach. Teraz musíme diskusiu, ktorá sa, o trombine, ktorý sa nachádza vo všetkých typoch mesa, a experti komisie deklarovali, že trombín nie je nebezpečný pre zdravie. Vychádzajú z vedeckých dôkazov. Nemôžeme si nemôžeme klamať spotrebiteľov. Jednoducho je potrebné jasne rozhodnúť o balíčku na balíčku musí byť napísané, že meso obsahuje tromby. Nesmieme otvárať tento balíček. Nie je tam riziko pre verejné zdravie. Je potrebné mať slobodnú voľbu a takúto možnosť. Teraz nemôžeme zakazovať potraviny, ktoré nie sú nebezpečné. Musíme mať dobré označovanie namiesto zákazov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani. Pani Menkines je ďalšia. Nie je tu, takže pani Somer je ďalšou rečničkou. Pán predseda, uznesenie, ktoré zakazuje trombín v potravinách, to keby sme mali prijať, to by bol iba čistý populizmus. Týmto neobhajme svoju zodpovednosť keď sa nebudeme orientovať na vedecké dôkazy, na čo sa budeme potom orientovať? Čo je trombín? Trombín je prírodný enzym, nachádza sa v krvi. A to znamená, že sa nachádza v mese, tak či tak. Každý z nás má v sebe veľa trombínu. Keď to teraz zakážeme ako prídavnú potravinárskú látku, tak potom nemôžeme existovať, pretože aj my sa budeme musieť zlikvidovať ako zvláštny odpad. Samozrejme, musíme chrániť spotrebiteľov pred tým, aby ich výrobcovia zavádzali. Nesmú dostávať výrobky, ktoré sa tvária, že sú niečo iné. Preto nariadenie o označovaní výrobkov je nariadenie, ktoré v prvom čítaní budeme odsúhlasovať v júni a tam sú rôzne veci, sú tam aj veci, ktoré sa týkajú zvláštnych výrobkov a komisia navrhala presne to isté pre označovanie výrobkov, v ktorých sa nachádza trombín, ako aj pre tie výrobky, v ktorých sa nachádza lepidlo. A musím povedať, že je veľa produktov, ktoré neobsahujú enzymy a predsa sa používajú. Ďakujem pekne. E, ďakujem, pani Weisker ochrana spotrebiteľov je pre mňa mimoriadne dôležitá a preto sa tiež zasadzujem za akékoľvek zavádzanie a mílenie spotrebiteľov. Preto bojujem napríklad aj v rámci nariadenia o označovaní potravinárskych výrobkov za lepšie označovanie potravín a imitátov potravy. Na tomto mieste žiadam aj Európsku radu, aby Nasledovalo toto stanovisko, ktoré tu podporujeme. Dnes tu máme hovoriť o hovedzom alebo bravčovom trombíne. Je to meso, ktoré je skladané dohromady, ktoré je lepené a podľa môjho názoru by niečo také nemalo existovať, pokiaľ o tom spotrebitelia nebudú vedieť. Toto rozhodnutie dnes nie je jednoduché. Komisia má návrh, v ktorom hovorí o jasnom označovaní všetkého, čo sa nachádza v potravinárskych výrobkoch. Napriek tomu to môže viesť zavádzaniu spotrebiteľov, pretože trombín sa vo výrobkoch dá len veľmi ťažko dokázať. Používa sa, ale neoznačuje sa na týchto výrobkoch. Preto nepovažujem za dostatočné, aby sme tu zaviedli povinnosť označovať na eh, značkách že výrobok obsahuje tromín, ale som za to, aby sme zakázali tromín. Ďakujem ďalšou rečničkou, pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. 8 rokov postkomunistická diktatúra v Maďarsku šliapala po ľudských právach. Pri takmer každej demonstrácii na ulici prichádzalo k nepokojím a tieto nepokoje sa riešili násilím. Právna služba ponúkla svoju pomoc a vo väčšine prípadov sa tieto prípady už dostali na súd, ale existujú aj také prípady, kde sa treba obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. A Európska únia teraz pracuje na pristúpení k dohovoru o ľudských právach a teraz chce upozorniť všetky organizácie pre ľudské práva, že e, tieto veci sa budú pozorne skúmať, pretože ochrana ľudských práv v raj nie je prísne dodržiavaná v Európe. E, maďarské predsedníctvo bude chcieť potom pozastaviť tento proces. Ďakujem veľmi pekne. Pani Morvaj, práve ste hovorili o správe Havregi, nie je to tak? Správa Atondory a vy ste ma vyzvali, aby som hovorila. Čiže hovorila som o správe Atondo, vy ste predseda, vyzvali ste ma a ja som reagovala na vašu výzvu a hovorila som o... Nevadí, v poriadku, pretože váš príspevok bude zaregistrovaný. Čiže mm, je to v poriadku, ale teraz pokračujeme v téme trombín a pani, pani Mete má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá téma je veľmi citlivá a viedla k mnohým diskusiám v parlamente a v spoločnosti. Myslím si, že zákaz nejakého produktu alebo prídavnej látky nie je východiskom a musím súhlasiť s argumentáciou, že možno spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť vzhľadom na všetky informácie, ktoré má k dispozícii. Na druhej strane e, riadenie tohto procesu by bolo veľmi ťažké. Teraz je tu veľmi vysoké verejné povedomie, informácie sú prístupné, ale ešte stále sme nemáme jasné a prístupné formulácie, pokiaľ ide o to, ako môže osoba získať e, informácie, keď si kupuje produkt. Preto, aby bola schopná pochopiť, aké, čo ten produkt obsahuje. Čiže myslím si, že je tu príliš málo konzultácií s verejnosťou a príliš málo informácií, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Ďakujem pekne, pán Myslím si, že občania Európy majú právo, majú pravdu, majú radi um, úprimné potraviny, ale aj úprimných politikov. Ja rešpektujem tento ich verejný názor a myslím si, že túto verejnú mienku nesmieme ignorovať, nesmieme ju ignorovať e, iba ako populizmus. Musíme vnímať to, čo nám občania hovoria. Keď naši voliči a občania si myslia, že skutočné potraviny, že skutočné meso musí byť naozaj skutočným mesom a že nemôže byť iba zlepeným e, kúskom e, zbytkov mesa, tak my to nesmieme ani povoliť. Preto som proti povolovaniu trombínu ako lepidla v potravinách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kastler. Ďakujem. K slovu má pani Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. a ja som hlasovala za uznesenie proti využívaniu trombínu ako prídavnej látky v potravinách, pretože argumenty komisára nás dnes nepresvedčili. Chceme v Európe E, zakázať e, takéto lepidlo v potravinách, aj keď trombín sám o sebe nie je škodlivý pre zdravie, ale sa využíva na zliepanie kúskov mesa a tým sa zvyšuje riziko bakteriálnej infekcie. A preto dnes bolo dôležité veľmi jasné rozhodnutie pre spotrebiteľov v Európe a proti čistým ekonomickým záujmom firiem musíme spotrebiteľom, ktorí chcú steak, ponúknu steak a nie nejaký zlepený kúsok mesa. Preto chceme vyzvať komisiu, aby nepovolovala túto látku trombín v potravinách. Ďakujem veľmi pekne, pani Kalembach. Teraz prejdeme k správe Perela Rodriguesa. Je to akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov. Áno? faktická pripomienka. E, ide o tú správu o trombíne. Chcel by som vysvetliť hlasovanie, ak smiem. Ďakujem veľmi pekne. Súčasná situácia ukazuje na to, že nie všetci výrobcovia sú poctiví vo vzťahu k spotrebiteľom. Ja som za to, aby všetky výrobky, potravinárske výrobky boli označované tak, aby nemohlo dojsť zavádzaniu spotrebiteľov. Ak sa tento enzym bude používať, tak to musí byť aj jasne znateľné. Toto si vyžaduje férová ochrana spotrebiteľov. Našou úlohou je postarať sa o to, aby spotrebiteľe mali k dispozícii dostatočné množstvo informácií, aby sa mohli rozhodnúť, ako budú konať ďalej. Takže ak tam bude lepená šunka, nebudeme sa predsa rozprávať o tom, čo spotrebiteľ si kúpi alebo nekúpi, ale spotrebiteľ by sám mal rozhodnúť o tom, čo chce a čo nechce. Ďakujem veľmi pekne hovorí predseda. Teraz e, ideme teda k správe Perela Rodrigueza. Je to akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov pani Ovej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam tento nový akčný plán a preto som hlasovala zaň. Myslím si, že je to krok správnym smerom a taktiež sa domnievam, že všetci musíme spolupracovať, aby sme vyriešili tento problém. Potrebujeme opatrenia na úrovni Európskej únie pretože tieto posilňujú aj prácu, ktorú robia členské štáty pri zvyšovaní kvality a bezpečnosti darcovských orgánov. Taktiež to zlepšia aj životy tých, ktorým sa pomáha. Celkovo to zlepší systém darcovstva orgánov. Myslím si, že členské štáty teraz budú mať možnosť použiť prioritné opatrenia vo svojich národných akčných plánoch, keď začnú na nich pracovať. Myslím si, že my máme povinnosť pomôcť tým, ktorí pracujú v zdravotníctve, tak, aby pracovali v prospech celej Európskej únie predseda. Ďakujeme pekne pani Andri Kenez je ďalšia. Chcela by som vysvetliť e, svoje hlasovanie, ale v podstate už som to vysvetlila, keď som sa vyjadrovala k hlasovaniu k správe pána Mikulašika. Je to veľmi podobné vysvetlenie. Ďakujem pekne. Teraz pán Mastela. Pristúpenie k Európskemu dohovoru podľa mňa bude výrazný pokrok pre Európsku úniu, pretože ochrana základných práv a zaistenie posilnenia charty ľudských práv e, je mimoriadne dôležité. Predseda prerušuje rečníka. Prepačte, mohli by ste hovoriť trošku pomalšie? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vzhľadom na význam práv ktoré získal Európsky parlament, aby mohol menovať viacerých predstaviteľov do Rady Európy. Keď hovoríme o sudcoch Európskeho súdu pre ľudské práva, chceli by sme upozorniť na to, že ochrana ľudských práv je jedna zo základných hodnôt, ktorá je dôležitá pre Európsku úniu. Čo by sme vlastne chceli je mať určité pilotné princípy v oblastiach, ktoré sa zaoberajú súdnymi a vnútornými záležitosťami. O to, ide o to, že by sme mali harmonizovať tieto záležitosti len čo Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. A preto nakoniec budeme mať skutočnú právnu možnosť obrátiť sa s prípadom na Európsky súd pre ľudské práva, pokiaľ iné európske inštitúcie nebudú konať alebo zlyhajú. Alebo ak niektorý členský štát poruší ľudské práva Článok 1 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod nezaručuje práva iba občanom Európskej únie, ale aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie a teda všetkých osôb, ktorých e, spadajú do tejto jurisdikcie. Pán Antonio, ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Ja som za pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv. Domnievam sa, že dôvody boli zhrnuté veľmi presne v správe. Myslím si, že takto potlačíme dopredu proces európskej integrácie, dostaneme sa o krok ďalej k politickej únii. Takým spôsobom tiež dosiahneme väčšiu konzistentnosť eh, v rámci Európskej únie. Domnievam sa, že budeme potom aj viac dôveryhodní vo vzťahu k tretím krajinám, pretože takto budeme prejavovať jasnú vôľu harmonizovať ľudské práva a základné slobody vo všetkých oblastiach. Vďaka Lisabonskej zmluve Európska únia je poprvý raz právny subjekt. Máme svoju vlastnú právnu subjektivitu a dúfam, že keď pristúpime k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv, bude to iba jeden z prvých krokov na ceste Európskej únie k tomu, aby sa stala právnym subjektom aj v iných e, inštitúciách a vzťahoch. Pani Morvaj, už ste hovorili predtým. Takže zaznamenávame e, váš prejav k tomu, čo ste už e, povedali predtým. Pán Goliš? Pán predseda, mám trošku veľké, vý, väčšie výhrady ako predrečníci. V podstate je tu myšlienka predložiť e, európske práva na jurisdikciu Európskeho súdu pre ľudské práva a je šokujúce, že národné práva by mohli byť určitým spôsobom cenzorizované týmto súdom alebo teda to ich uplatňovanie a európske právo e, tomu uniká. O to viac, že toto európske právo napríklad vo Francúzsku, v mojej krajine, v súlade s článku 55 našej ústavy je nadradené interným francúzským e, pravidlám. Čiže je tu taká dvojznačnosť. Na jednej strane je tu európske právo, ktoré sa priamo upla- malokedy uplatňuje priamo v členskom štáte a je vlastne transponované do národnej legislatívy. V, no na druhej strane Európsky súdny dvor sám má obavy ohľadom rešpektovania základných práv. No a tu tiež je právo, ktoré vyplýva z prijatia charty o základných právach. A je tu obava, že budeme mať značné rozšírenie a predlženie procedúr, ak vytvoríme takýchto, takýto systém otázok. Čiže chcem, aby sme rozlišovali príjmanie noriem a účasť na participácii a účasť na možnosti odvolania sa. Ďakujem pekne, pán Golniš. A teraz prejdeme k, ku konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale. Pán Golniš, máte slovo. Pán predseda, v Tajsku prebiehajú veľmi dramatické udalosti a preto sme veľmi citliví, pokiaľ ide o dôležité zločiny na uh, civilnom obyvateľstve, ale história je menej o optimistická ako tá, ktorú sme videli zo strany niektorých kolegov pri príležitosti prvého trestného tribunálu a to, čo sa rozhodlo, že sa e, že dojde k upáleniu civilného obyvateľstva bez nejakého vojenského účelu. Tí, ktorí rozhodli, že sa uh, atomovým výbuchom, zničí obyvateľstvo v Hirošime a Nagasaki. Takisto v Poľsku zavraždili e, poľských e, dôstojníkov, e, dôstojníkov, čiže aj títo by mali byť medzi obvinenými. Bilancia bývalého trestného tribunálu pre Juhosláviu nie je uspokojivá. Pokiaľ ide o fond odškodenia, ktorý sa vytvoril, tak Európa má odškodniť obete genocídy, ktorá sa uskutočnila mimo jej územia. Týka sa to miliónov občanov a zdá sa, že to sa zablokuje. Bude to veľmi komplexné tým, že Eh, napriek uisteniam, ktoré majú tieto obete, že sa dosiahne zmierenie, tak toto viede, bude viesť k nekonečnému predlžovaniu konfliktov a preto sme vyslovili naše výhrady proti tejto správe. Ďakujem, pán Golniš. A teraz má slovo pani Andri Andrikiene. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré Mm, začne sa na, začalo, sa, začalo sa na tom pracovať v, v roku 98-98 krajinách, ktoré sú signatármi e, vytvorenia takéhoto súdneho dvora a jeho stanov. To je základ pre činnosť tohto dvora e, od roku 2003. Prišiel čas na revidovanie týchto stanov, hlavne vnútorných pravidel, ktoré sú dôvodom sporov v roku 2002 všetky európske členské krajiny e, toto ratifikovali, avšak práca súdu neberie do úvahy niektorých našich partnerov, ako je napríklad USA, Rusko a Čína. A dnes parlament uh, znovu vyzval tieto krajiny, aby ratifikovali stanovy a aby spolupracovali s Medzinárodným e, súdnym dvorom. Osoby, ktoré sú zodpovedné za genocídu v 21. storočí, za vojenské zločiny, by nielenže mali byť predmetom morálneho odsúdenia, ale aj právneho, právnych dôsledkov. Nemali by tu byť, nemal by tomu nikto uniknúť. Ďakujem pekne, pani Andrikiené. Toto nás privádza ku koncu vysvetlenia hlasovania a teraz prerušujem schôdzu až do tretej.